sme tu aj uznesenie k Arafatovi Šaradatovi. Ehm, to je situácia ehm, ohľadom palestinských väzňov v izraelských celách. Žiadali sme, aby bolo vykonané vyšetrenie tejto situácie zo strany nestranného orgánu, aby to vyšetrovanie bolo nezávislé a zároveň ehm, malo preskúmať dôvody úmrtia pána Šaradata, ale aj ďalšie obvinenia, zmučenia palestinských väzňov v izraelských väzniciach. E, chceli sme tu e, vlastne zorganizovať misiu, e, kde by sme priamo v teréne preskúmali podmienky väznenia ľudí, vrátanie žien a detí a využívanie väzníc a rôznych väzobných zariadení. Ďalej sme tu mali aj správu k situácii v Egypte, kde sme hovorili o situácii v oblasti ochrany ľudských práv a pretrvávajúcim násilným nepokojom, násilným stretom. Pevne veríme, že situácia sa zlepší. We have a comprehensive resolution on... Máme komplexné uznesenie, také týka sa posilnenia boja proti xenofóbie, e, e, zločinom e, z dôvodu nenávisti a vôbec diskriminácii. My chceme skutočne, aby sa potierali takéto diskriminačné prejavy e, e, a, vlastne prejavy nenavistí a EÚ by, sa, by malo pristúpiť k dohovoru OSN sa potierania rasizmu a xenofóbie. Takisto uznesenie týkajúce sa Severnej Kory, týkajúce sa jadrových hrozieb a, a, a porušovania ľudských práv. Tá časť, ktorá sa týka ľudských práv, viac menej prevzala prezentovala zistenie e, špeciálneho spravodajcu OSN pre Severnú Koreu. Okrem toho vítame rozhodnutie e, Rady pre ľudské práva e, Spojených národov týkajúce sa situácii s porušovaním ľudských práv v Severnej Koreji. Toľko teda z mojej strany v rámci oznámení. Ešte by som chcela dodať, že som mala stretnutie s podpredsedom vlády e, e, e, Litvy, pán, pán Leskovečius, on mi hovoril o, o, o plánovaných projektoch v oblasti ochrany ľudských práv. Litovské predsedníctvo preveruje žežlo v rade. V druhom pol roku summit východného partnerstva je plánovaný v Litve v novembri 2013 a v súvislosti s týmto summitom e, sa bude realizovať celý rad stretnutí so zástupcami občianskej spoločnosti a témou bude medzi iným aj ľudské práva. Podpredseda vlády vyjadril e, podporu e, organizovania podujatia týkajúce sa Sacharovej ceny E, pán Donsky a pani Andrej Kieny z našich radov určite priloží ruku k dielu pri organizovaní takéhoto podujatia. Ďalej mm, e, by sme prešli do ďalšieho bodu. Uzavrela som bod oznámenia predsedajúcej. Ďalší bod sú aktualizované informácie ESVČ o naliehavej situácii v oblasti ľudských práv dostaneme aktuálne informácie o situácii v Mali a potom e, si vypočujeme niečo o situácii v Saudskej Arábii. E, zároveň týmto chcem e, srdečne privítať delegácie z Výboru pre ľudské práva z parlamentu z Južného Súdanu. Vítajte v našich kruhoch a, a ku koncu dnešného popoludne budeme eh, mať samostatný blok, ktorý bude vám venovaný. Ale samozrejme, vítame vás už v tejto chvíli a, a eh, určite si radi vypočujete témy, ktoré chceme preberať. Začnem problematikou malý. Rada pre ľudské práva OSN 14. marca predložila uznesenie a žiadalo, aby OSN menovalo experta, ktorý by sa e, venovala venoval e, vojnovej situácii, vojnovej zóne, vo vojnovej zóne v Mali. Mandát by mal byť udelený na období jedného roku. Toto uznesenie zo Ženevy vyzýva e, malijskú vládu, aby zaručili slobodu vyjadrovania sa, aby čo najskôr zorganizovala slobodné a transparentné voľby. Amnesty International, e, ľudskoprávna organizácia, e, e, zverejnila briefing minulý mesiac a v tomto briefingu Amnesty International hovorí o e, porušovaní ľudských práv a malijskou e, armádou a islamistickými skupinami. E, skutočne dochádzalo k hrubému, hrubému porušovaniu zásad medzinárodných, medzinárodných dohovorov o zachovávaní ľudských práv. A napokon, prekvapením, ako vždy, je to, že tu nemáme e, e, pána Piera, ale namiesto neho tu máme Máme tu iného zástupcu ESVČ. E, jednoducho, vyznelo to trošku trapne, prepačte, ale bolo by dobré, aby ste nám aspoň večer pred, pred konaním poslali meno osoby, ktorá bude zastupovať ESVČ na tomto zasadnutí. Môj kolega práve dorazil, a takže ja len niekoľko úvodných slov, prv než sa usadí a ujme sa slova. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dobrý deň. Si vous permettez, je vais... Ak dovolíte, chcel by som stručne zhodnotiť situáciu o udalostiach, ktoré nasledovali po prijatí posledného uznesenia Rady pre zahraničné veci 18. E, februára. My sme sa rozhodli znovu otvoriť náš politický dialog s Mali. Vzali sme na vedomie prvé úsilie, ktoré nás viedli k tomuto znovu, znovu otvoreniu vzťahov z Mali na základe prijatia cestovnej E, mapy smerom k prechodu. E, táto mapa otvorila cestu na jednej strane e, k zahájeniu volebného procesu a na druhej strane k otvoreniu inkluzívneho národného dialógu, vrátanie ktorého sa 6. marca vytvorila príslušná komisia a to je veľmi pozitívny signál. My sme teda pri, vzali na vedomie tento vývoj úsilie, ktoré komisia a zahraničná služba viedla na oblasti oživenia spolupráce, politického dialógu a my sme otvorili misiu ohľadne vojenského výcviku v Mali. E, tieto rozhodnutia boli prijaté vo veľmi napätom kontexte v súvislosti s Mali, lebo vieme, že na severe Mali došlo e, k veľkým zločinom, zneužitiam, násilnostiam, ktoré, o ktorých máme správy, nie sú ešte zdokumentované. My sme v každodennom kontakte s malískými úradmi, aby sme vedeli viac o tejto situácii, ktorá stále zostáva napätá a každá delegácia samozrejme predstavuje riziko, že bude živiť tieto napätia, nacionalizmus, a to ohrozuje politický dialog a ohrozuje aj dobrý vývoj a dobrú prípravu volieb, ktoré sa pripravujú na júl. Ako som povedal, tieto údaje o násilnostiach ešte nie sú zdokumentované, to si vyžaduje úsilie v teréne, diplomáciu a spoluprácu kompetentných orgánov ako Medzinárodný e, trestný súd. Minulý týždeň sme odsúdili svojvoľné zatknutie a zatknutia e, riaditeľa veľmi dôležitého denníka v Bamaku ide o republikána a e, vlastne toto je teraz v centre činnosti našej delegácie v Bamako a my sme prijali špecifické vyhlásenie k tejto situácie, k tejto udalosti. Takže to je stručne bežná každodenná situácia v Mali. Sme pripravení odpovedať na konkrétne otázky. Chcem pripomenúť jedno ustanovenie deklarácie a síce Európska únia, ako vy viete, mm, e, neustále upozorňuje na násilnosti zo strany teroristických skupín, ktoré okupu, v roku 2012 začali okupovať sever Mali sú tu údaje o zneužití svojho postavenia zo strany malijskej armády v oslobodených e, oblastiach a v rámci medzinárodnej pomoci mali vrátanie Európskej únie, Africkej jednoty. Európska únia e, sa zaviazala, že tam nasadí a bude financovať e, pozorovateľov ohľadne dodržiavania ľudských práv táto akcia je veľmi ťažko zrealizovateľná zo strany Africkej únie, pretože si to vyžaduje istých pozorovateľov, pretože vieme, že e, Africká únia prijala rozhodnutie o nasadení civilných pozorovateľov. Tí ešte nie sú zatiaľ E, narekrutovaní, oni budú mať veľmi špecifickú úlohu, ale budú musia byť chránení vojenskou misiou, ktorá sa práve tvorí a nasadzuje a e, čeli veľmi vážnym logistickým problémom. Dnes je teda ešte veľmi ťažké pre Africkú úniu e, stanoviť dátum nasadenia týchto civilných pozorovateľov, ale pracuje sa na tom aj a aj vďaka podpore EÚ. Pokiaľ ide o pozorovateľov OSN, tak už e, predbežní e, členovia tam prišli. Vieme, že Vysoký komisár pre ľudské práva minulý týždeň predložil predbežnú správu, ktorá si zaslúži dôkladné preskúmanie a e, urýchlené preštudovanie aj pres, presnejšie zdokumentovanie ohľadne udalostí v teréne pokiaľ ide o pozorovateľov z občianskej spoločnosti, Európska únia má dlhodobé vzťahy s občianskou spoločnosťou, s kompetentnými orgánmi a zastancami ľudských práv v Mali, a takisto aj s medzinárodnými organizáciami o, z oblasti ľudských práv a my sme ohlásili nasadenie nezávislých pozorovateľov v oslobodených zónach na, severu, na severe Mali. Moja Kolegyňa Viktória Korea vám o týchto aspektoch povie niečo viac. Ďakujem. Please, go ahead. Yes. Ďakujem. Ja by som chcela doplniť slova kolegu okrem tých pozorovateľov Africkej únie e, podpora e, bude zabezpečená aj pozorovateľom z mimovládnych organizácií v súvislosti v nadväznosti na uplatnenie Európskeho nástroja pre dodržiavanie ľudských práv. Okolo 30 pozorovateľov tejto kategórie bude nasadených a e, vlastne e, mali by e, doraziť na miesto v priebehu budúceho mesiaca. Treba to všetko skoordinovať, teda koordinovať prácu pozorovateľov pod gestiou Európskeho nástroja pre ochranu ľudských práv a pozorovateľov, ktorý vysiela Africká únia. DG eh, DEFCO v Európskej komisie bude tým koordinačným orgánom. Eh, ja by som sa ešte chcela vyjadriť k tomu, k tomu uzneseniu radio OSN. E, e, teraz sa o tom e, rokuje, predložila to africká skupina. Mali bola veľmi zaangažovaná na tom procese, čo je dôležité, pretože ich sa to týka a typicky tá africká skupina nepredkladá takýto druh dokumentov, preto sa veľmi tešíme, že sa tomu tak stalo. Európska únia podporuje túto tendenciu komisiu a tento text e, v konečnej podobe by mal byť kompromisný a malo by dôjsť k schváleniu vo štvrtok v piatku alebo v piatok a vlastne jeho obsahom je aj e, menovanie nezávislého experta, ktorý bude posudzovať situáciu e, ľudskoprávnu v Mali a bude takou pravou rukou malijskej vlády. Čo je dôležité, je, že malijská vláda sa stavia e, k tomuto, k tomuto návrhu nezávislého experta v ľudskoprávnej oblasti pozitívne takže e, Mali je stále medzi prioritami Rady pre ľudské práva OSN. A v najbližšom, na najbližšom zasadnutí v júni tejto rady sa bude o tom hovoriť a predpokladá sa, že e, ten e, e, menovaný nezávislý expert bude briefovať na 25. zasadnutí. To je budúci rok, čiže predpokladá sa, že tento nezávislý expert bude nositeľom jednoročného mandátu. Ďakujem. Teraz dávam slovo vám na prípadné otázky. Zdá sa, že nie sú. Ja mám niekoľko poznámok. Ďakujem za aktuálne, aktualizované informácie týkajúce sa pozorovateľov zo strany občianskej spoločnosti. Keď sme boli v Ženeve a komunikovali sme s Vysokou komisárkou pre ľudské práva, vyjadrila istú mieru znepokojenia. Konštatovala, že generálny tajomník OSN ju vyzval k tomu, aby menovala okolo 20 e, kandidátov e, za pozorovateľov a ona to považovala za mm, veľmi náročnú úlohu, pretože by mala takýchto ľudí menovať zastupujúc 20 regiónov. Vy ste však práve prezentovali, že sa to podarilo, podarilo sa vytipovať týchto ľudí, tomu, e, tomu, to, to nás veľmi teší. Čiže e, v podstate tým ste e, pomohli aj kancelárii vysokej komisárky pri tomto hľadaní. Ďalej máme správu Amnesty International, ktorý sa naznačuje, že existujú dôkazy, že civilisti boli e, zabití e, v rámci leteckých útokov, v rámci pôsobenia e, francúzskych vojenských síl pri riešení vojnového konfliktu Mali. No, Ďakujem. Pokiaľ ide o civilných pozorovateľov, ako viete, Európska únia nedisponuje E, takýmito e, permanentnými pozorovateľmi. 25. januára počas mimoriadnej schôdzi mier a bezpečnosť na, e, v rámci samitu Africkej únie sa Africká únia rozhodla vyslať civilných pozorovateľov z Africkej únie, ktorí budú chránení africkou podpornou misiou, e, ktorá má na starosti pomôcť stabilizovať Mali. Títo civilní pozorovatelia Africkej únie budú nasadené e, pod ochranou týchto vojenských síl, ale budú pracovať e, na základe rešpektovania medzinárodných etických a právnych noriem. My sme sa s touto témou zoznámili, pretože v súčasnosti Africká únia pri svojich operáciách, či už E, v Sudáne alebo v Somálsku e, nemá e, chránených civilných pozorovateľov v rámci vojenských misií. Vieme, že Africká únia prijala úlohu v rámci OSN, že urobí nábor týchto civilných pozorovateľov a my sme potvrdili našu vôľu pomôcť pri tejto práci a pri mobilizácii pozorovateľov malo by ísť o 50 až 60 pozorovateľov v tejto prvej fáze. E, v súčasnosti Africká únia identifikovala istý počet týchto pozorovateľov, ktorí sú pripravení byť nasadení v rámci MISMA. MISMA e, už začala prebiehať, sú tam však veľmi vážne logistické problémy, nikto ich neskrýva a snaží sa ich vyriešiť za pomoci medzinárodného spoločenstva a obzvlášť s Európskou úniou. Týka sa to zásobovania nasadených vojsk v zónach bojov a mm, ide tu o e, leteckú službu, logistický servis a tak ďalej. My sme ponúkli, my sme e, našu finančnú a logistickú pomoc, aj individuálnu pomoc. My sme a ako som povedal, my sme pracovali veľmi úzko s e, Africkou úniou v rámci CDO Babuji, aby sme čo najlepšie tento projekt nasadenia civilných pozorovateľov previedli, pokiaľ ide o OSN. V Ženeve vysoký predstaviteľ pre ľudské práva skutočne vyslal istý počet pozorovateľov a expertov pre oblasť ľudských práv. Oni sú pripojení na E, misiu OSN v Bamako. Jeden muž je v rámci riaditeľstva DPA, e, to je oddelenie pre politické záležitosti. Oni poskytli údaje pre správu vysokej komisárky, ktorá bola prednesená tento týždeň v Ženeve, ale v Mali sme v situácii prechodu a budú otvorené konzultácie v zmysle prijatia rezolúcie OSN, ktorá chce transformovať misiu MISMA na stabilizačnú misiu pod záštitou OSN. Takže misia, ktorá teraz prebieha v Bamaku, ktorá tam je nasadená, sa zmení na integrovanú misiu OSN, ktorá bude disponovať špecifickým oddelením pre ľudské práva. A my si myslíme, že táto montáž spolu s pozorovateľmi a expertami pre ľudské práva, ktorí budú zaintegrovaní spolu s expertami OSN, budú e, oveľa lepšie pripravení viesť monitoring, dokumentačnú prácu v oblasti ľudských práv v teréne, e, vrátane centra a severných častí Mali a rovnako aj v Bamaku, v hlavnom meste. E, v Bamaku OSN ponúknú a my pripravujeme špecifické spôsoby podpory E, my chceme spolupracovať s kompetentnými orgánmi za účelom posilnenia štrukturálnych kapacít týchto orgánov. Ako viete, Európska únia vedie štrukturovaný dialog s malískou vládou, pracujeme v oblasti ochrany ľudských práv, spolupracujeme s organizáciami občianskej spoločnosti a preto som si v prvej časti mojho vystúpenia dovolil spomenúť štrukturálne strategické vzťahy ktoré udržiavame z HFDH a s organizáciami malískými, ktoré spolupracujú s touto misiou. No a s tým potom súvisí aj to nasadenie pozorovateľov pre ľudské práva a to doplní tých inštitucionálnych pozorovateľov, ktorí sú teraz pod záštitou MISMI, ale na, zajtra budú už pod záštitou OSN. Ďakujem. Moja druhá otázka, kto zodpovie? Týka sa to toho, či máte informácie o leteckých útokov, e, ktoré vykonali spoločné operácie na báze spolupráce medzi francúzskou a malískou armádou, kde došlo k zabitiu civilov? Chcem sa ospravedlniť, zabudol som odpovedať na túto otázku, nebolo to úmyselné. Nemáme žiadne údaje k tejto téme, a vo vyhláseniach francúzskych orgánov som si nevšimol prvky, vysvetľujúce prvky k tejto téme. Je to súčasťou tých eh, činov, ktoré budeme musieť vyjasniť za pomoci malijských orgánov, ktorí, ak si dobre spomínam, sa k tejto téme nevyjadrili. Now, Ďakujem pekne za spamota. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem položiť jednu otázku, lebo Vieme, že v Mali prebieha vojna. Zástupcovia nám hovorili o násilnostiach v júli, ako to prebehlo. My ešte stále nevieme, čo sa tam stalo vlastne. Hovorí sa o ľudských právach, ale my veľmi dobre vieme, že situácia v Mali je nekontrolovateľná pre tých, ktorí majú bojovať za ľudské práva. Ešte v Bamaku možno, že ale my veľmi dobre vieme, že tieto misie sú veľmi ťažké, takže chcel by som vedieť, že e, či tu nehovoríme o Mali, že všetko tam prebieha dobre, že 15. júla budú voľby. Je to naozaj tak? Takže to je moja otázka. Thank you. Are there other colleagues who want... Ďakujem pekne, sú ďalší kolegovia, ktorí by sa k tomu chceli vyjadriť. Dobre, tak vás poprosím, aby ste sa mohli vrátiť k tej príprave volieb. Nech sa páči. Merci. Ďakujem. Je v záujme ľudí, aby sme nenegovali vážnosť situácie v Mali je tam veľká vážnosť aj tých vojenských operácií. Sú to veľmi vážne e, operácie, seriózne, ktoré prebiehajú. Sme tieto témy e, rozobrali a ak dovolíte, tak ja sa obmedzím len na vyhlásenie ministra Fabiusa. E, v mene Francúzska pán Fabius mi povedal, e, že v súčasnosti sú tu také dva hlavné aspekty v tých vojenských operáciách. To je dráma z Foras, kde operácie veľmi také e, cielené sa vedú, aby deložovali teroristov, aby e, zničili ich úkryty, logistické základne a tieto operácie prebiehajú spolu s čadskou armádou. A potom sú tu, je tu ďalší operačný terén, to je veľmi citlivá záležitosť, región Gao, ktorý je v rukách kriminálnej teroristickej organizácie Mujao, ktorí sa stiahli z mesta Gao, pričom tam došlo k stratám, ktoré neboli anticipovateľné a oni sa transformujú v gerilu a teda prijali stratégiu gerily a proti e, vlastne povstania a vlastne na, napadli dvakrát administratívne strediska a vedú operácie e, teroristických samovražedných útokov. Situácia je tam veľmi vážna. My vieme, že vojenské operácie budú pokračovať. Francúzske úrady oznámili rozhodnutie e, začať sťahovať vojska, ale nie pred koncom apríla. Rovnako vieme, že misia CDAO a Africkej únie je tam naďalej nasadzovaná. Je tam e, súčasne, v súčasnosti 6200 mužov, z toho vyše 2000 e, vojakov z Čadu a e, cieľom, aby dosiahla 9500 mužov. Je to veľmi veľká misia vážna misia, ciele sú veľmi dôležité v oblasti bezpečnosti pre Mali, ale aj pre celý región. E, diskusie v New Yorku o objeme budúcej stabilizačnej síly ešte nezačali a preto v súčasnosti je veľmi ťažké povedať, či táto misia bude mať cieľ presiahnuť 10 tisíc mužov alebo nie. Vieme však, že to prechodné obdobie e, z africkej misie k tejto budúcej misii OSN bude trvať asi 3 mesiace, takže ten právny rámec bude môcť byť prijatý v apríli, ale operačný rámec o budúcej misii OSN nebude materializovaný skôr ako začiatkom júla. Okrem toho vieme veľmi dobre, že malíská armáda bude potrebovať istý čas na svoju reštrukturalizáciu a aby bola schopná viesť operácie, ku ktorým v súčasnosti e, prispieva veľmi významne, ale pre ktoré ona nemá dostatočný leadership, ako e, sa to ukázalo. Malijské orgány e, túto situáciu uznávajú, vedia, že Malijská armáda potrebuje veľkú pomoc a preto vyzývajú medzinárodné spoločenstvo a Európsku úniu a práve táto výzva bola takým leitmotívom zasadnutia 19. februára. E, pokiaľ ide špecificky o túto misiu, hovoríme tu o e, bezpečnostných aspektoch. V súčasnosti môžeme potvrdiť, že poprvé e, vojenská rada a vojenskí poradcovia v tejto oblasti už pracujú, v, pracujú v Bamaku, pracujú, spolupracujú s ministerstvom obrany a príslušnými kompetentnými orgánmi Mali a táto misia teda už bola otvorená, narastá a bude narastať. Pokiaľ ide o, o formovanie a vzdelávanie členov tejto misie, to s, s tým sa začne začiatkom apríla v súlade s, e, s prijatým kalendárom. A to sú verejné informácie, vďaka tomu, že proces mobilizácie ochranných síl e, dobre prebehol a to je skutočne prvok, ktorý je takým nejakým emblematickým prvkom, ktorý dokazuje, že Európska únia je odhodlaná viesť túto misiu do úspešného konca a že naše členské štáty kolektívne tejto misii dali všetky prostriedky, aby splnila svoj cieľ a aby plnila aj svoj program. Samozrejme sú ďalšie podmienky, ktoré treba splniť, aby e, táto formácia mala plný úspech a to z krátkodobého, strednodlhého aj dlhodobého hľadiska. Predpokladá sa, že táto misia bude trvať 15 mesiacov, tie vzdelávacie cykly trvajú 3 mesiace a teda my chceme v prvej etape vyškoliť 500 mužov a potom budeme školiť ďalších a tak ďalej. To je strednodobé partnerstvo, ktoré sme uzavreli s malískou armádou a my chceme vlastne posilniť vojenské e, zručnosti malískej armády, reštrukturovali ich a vlastne funkciou týchto poradcov a vzdelávania E, tá funkcia je taká komplementárna, chce sa dotknúť aj rekrutovania, e, vzdelávania, e, poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a tak ďalej. To, je, to sú aspekty teda bezpečnosti. A pokiaľ ide o stabilizačné aspekty v Mali, tak malijské orgány samotné sa zaviazali, E, túto cestovnú mapu začať plniť vrátanie dodatku, e, ktorý hovorí o tom, ako sa táto cestovná mapa má aplikovať. To znamená, v júli treba zorganizovať voľby, malíské orgány sú odhodlané tento termín dodržať. Videli sme, že minister pre teritoriálnu správu začal práce na to, aby 7. júla prebehlo prvé kolo volieb ak si dobre spomínam, 21. júla by mal prebehnúť druhá, druhé kolo, tak aby sa volebný proces ukončil pred koncom júla. V očiach medzinárodného spoločenstva a Európskej únie, ktorá zdôrazňovala počas posledných konzultácií, že tieto voľby musia prebehnúť v súlade s cestovnou mapou. Nazdávame sa, že rešpektovanie kalendáru je nevyhnutné na zabezpečenie dôveryhodnosti a preto my podporujeme e, malické orgány pri príprave volebného programu, poskytujeme volebnú pomoc, ktorá už e, sa dokončuje, dokončuje sa kontrakt, kontrahovanie. Chceme krátkodobo e, financovať aktivity, ktoré sa týkajú sensibilizácie E, voličov, vytvoreniu e, volebných zoznamov e, a teda ich aktualizácii. To je našťastie v dobrom stave v Mali, ale treba ich aktualizovať. No a na druhej strane pri, chceme pripraviť taký balíček podpory volieb. Tá prvá podpora je 2 milióny eur, druhý balíček je oveľa väčší, to je podpora volebného procesu vo všetkých etapách, či už zbieranie údajov, organizovanie volieb a logistické aspekty a tak ďalej. Pokiaľ ide o voľby, eh, tak pokiaľ ide o volebnú pomoc, my e, spolupracujeme s OSN a s ďalšími aktérmi medzinárodného spoločenstva, ktorí chcú poskytnúť malijským orgánom volebnú pomoc, či už Kanada, Holandsko, USA, ktoré sa už k tejto téme pozitívne vyjadrili a Európska únia to chce tiež robiť. Rovnako si myslím, že konzultácie v New Yorku v rámci prípravy nového uznesenia Bezpečnostnej rady OSN nám umožní e, pozrieť sa na to, ako Európska únia môže poskytnúť logistickú podporu pri rešpektovaní všetkých štandard, či už u poskytovanie úrn, volebného materiálu, ale aj podporu e, volebným pozorovateľom. A ešte druhý bod na našej pomoci, to je európska pomoc volebnému procesu. Európska únia je pripravená e, vyslať do Mali pozorovateľskú misiu a chce tam vyslať misiu, ktorá by stanovila mandát, objem a E, spôsoby, akým by táto e, volebná pozorovateľská misia mala pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Stavas, ďakujem pekne vám, pani Korea, za naozaj veľmi komplexné podanie informácií o tejto situácii. Bolo to naozaj pre nás veľmi užitočné mať lepší prehľad o situácii v Mali, pretože tejto téme sa venujeme a plánujeme tam zaslať aj delegáciu, delegáciu na úroveň Africkej únie, no a samozrejme Eh, počas tohoto prvého pol roka. Je to súčasťou našich príprav. Ďakujem pekne. Dostávame sa k našej druhej aktualizácii hľadom situácie v Saudskej Arábii. Minulú stredu 13. marca 7 mužov bolo popravených v Saudskej Arábii potom, ako údajne boli nutení priznať sa eh, k obvineniam z ozbrojenej lúpeže. Spolu 24 jedincov bolo popravených počas tohoto roka. Minimálne 80 ľudí bolo popravených v roku 2011 a podobné číslo v roku 2012. Toto je trojnásobok čísel um, z roku 2010, keď ich bolo 27. E, Saudská Arábia nadalej uplatňuje trest smrti pre široké, široké spektrum e, trestných činov, e, vrátanie čarodejníctva, mágie a ďalších krivoprisažníctva a e, rúhania. Vypočuli sme situáciu v oblasti ľudských práv v Saudskej Arabii a zistili sme, že tam je veľmi veľa problémov s ľudskými právami. Je teda naozaj veľmi dobré, aby sme dostali podrobnejšie informácie o tom, aká je situácia v Saudskej Arábii zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. S nami máme pani Annu Kani, Karin Krukstáte a pána Antonisa Aleksandrinesa ktorí nám dajú aktuálne informácie. Nech sa páči. Pani predsedajúca, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste túto tému zaradili na program dnešného rokovania. Skôr ako dám ešte slovo mojej kolegyni, ktorá bude hovoriť o špecifikách tohoto prípadu, rád by som povedal, že naše konanie a naše záujmy v Saudskej Arábii v oblasti ľudských práv, najmä v oblasti trestu smrti, sú um, ovplyvňované nasledujúcimi prvkami. Prvým prvkom je skutočnosť, že Saudská Arábia tvorí súčasť, dovolte mi to povedať, atraktívneho zoznamu krajín, teda neatraktívneho zoznamu krajín vo svete, ktoré popravujú najväčší počet ľudí a uplatňujú trest smrti vo veľmi širokom spektre rôznych trestných činov. Ako ste povedali aj vy sama, týka sa to najmä trestných činov ako je čarodejníctvo alebo, eh, alebo trestné činy spojené s užívaním drôk. Posledný prípad, ktorý sa týkal popravy 7 jedincov, eh, detaily o tom dostanete a zároveň aj detaily o tom, ako sme konali v tomto smere. Súviselo to s tým, že išlo o akumulované trestné činy, čiže tam došli k sčítaniu tri minimálne prvky podľa medzárodného charakteru OSN. Išlo, išlo prvom rade o porušenie charakteru e, trestného činu. Ľudia, ktorí boli obvinení a popravení, boli popravení na základe ozbrojenej lúpeže podľa usmernení, európskych usmernení a zároveň relevantných bezpečnostných záruk ECOSOKu, ako boli e, pripravené OSN ozbrojená lúpež nie je najvážnejší zločin, za ktorý by malo byť eh, udelená, udelený najvyšší trest, trest smrti, keďže tam nie je žiaden eh, úmysel eh, násilného skutku. Ďalej, druhý prípad porušenia tých minimálnych štandardov bol prípad veku jedného z týchto jedincov, alebo niektorých z týchto jedincov, ktorí boli popravení. Máme informácie, že boli vo veku pod 18 rokov v čase spáchania trestného činu, čo je podľa nás tiež porušenie európskych usmernení, ktoré zakazujú popravu mladistvých páchateľov. Tretím prvkom je tretie porušenie tých minimálnych štandardov bol prípad informácií, ktoré sme zozbierali a síce, že títo jedinci mali byť popravení na verejnom námestí a potom následne mali byť ukrižovaní a vystavení na, verejný, na, na verejnom mieste. To je tretie porušenie medzinárodných štandardov, podľa ktorých poprava nemala byť konaná verejne ani eh, v nehumánnym a degradujúcim spôsobom. Teda poskytli sme vám tento rámec základných usmernení pre európske kroky. S vašim dovolením by som dal slovo mojej kolegyni Ani Karin Krokstater, ktorá, má, ktorá pozná špecifiká tohoto prípadu a zároveň vie, ako sme konali v tejto situácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. S vašim dovolením by som vysvetlila, ako Európska únia konala v tomto prípade. Pre vašu informáciu, v prvom rade by som povedala, že je to vždy e, smutné prísť a vysvetľovať, aké demarše sme zaslali bez akýchkoľvek pozitívnych výsledkov, ale stále si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli, akým spôsobom sme v tomto prípade konali. Od začiatku marca európska delegácia v Riade zistila o, to, o tejto situácii, o tom, že sedem mladých ľudí, ktorí boli všetci Um, vlastne odsudení za odbrojenú lúpež, že čelia poprave, to je na úplne na plnom juhu, nedaleko Jemenu v meste, ktoré sa volá Abha. Odvtedy už došlo k konečnému rozhodnutiu súdu Šaria. Toto rozhodnutie súdu bolo podporené orgánmi občianské, organizácie občianskej spoločnosti kontaktovali našu delegáciu v tejto fáze a dali nám kópie súdneho rozsudku ktoré mali byť východiskom pre konanie. Potom európska delegácia náš veľvyslanec Adam Kuluart dostal telefonáty na našej delegácii od jedného z týchto obvinených, ktorý mu volal, aby požiadal o pomoc, aby sme zachránili ich životy. Informoval ho, že jeden z tých obvinených, odsúdených a že telefonoval mobilným telefónom, ktorý bol prepašovaný do väznice. Ako počerkol aj môj kolega podľa správy, ktoré máme, niektoré z týchto ľudí boli vo veku do 18 rokov, keď spáchali tieto trestné činy. A teda prijali sme e, urgentné kroky na úrovni delegácie, aby sme sa stretli s ministerstvom zahraničných vecí a pri týchto príležitostiach európska delegácia žiadala o ospravedlnenie a o uľahčenie trestu na humanitárnych dôvodoch a zároveň pre vašu informáciu, pani predsedníčka, nie je v tomto prípade žiadna krv, tak povediac. Ehm, to ospravedlnenie, odôvodnenie je, sa týka v rodi, alebo sa nachádza v rodine zavraždené osoby, ale tu nie je o žiadnu rodinnú vraždu. Ehm, vlastne o milostenie mohol udeliť guvernér regiónu alebo saudský král. Paralelne tu v Bruseli saudský ambasador bol predvolaný s rovnakým posolstvom, ako sme spomenuli, ako sme dali aj priamo v riade. A veľmi veľa medzinárodných iných aktorov vrátane OSN konalo, kontaktovalo Saudov na základe týchto minimálnych štandardov, o ktorých hovoríme. To nepomohlo. Minulú stredu sme zistili, že poprava bola vykonaná a vysoká zástupkynia a podpredsedčia komisie E, vydala vyhlásenie, ktoré odsudilo tieto popravy, upravila pozornosť na mladý vek týchto pachateľov, charakter trestného činu a zároveň opätovne počiarkla európske základné e, principiálne postoje k e, najvyššiemu trestu, alebo teda trestu smrti, o ktorom ktoré, o ktorých vieme. Čo rozmýšľame, že spravíme ďalej? Samozrejme, chceme naďalej pokračovať v dialogu so Saudskou Arábiou na všetkých úrovniach k téme trestu smrti. Rovnako plánujeme využiť túto príležitosť e, nadchádzajúcej návštevy saudského ministra spravodlivosti, ktorý príde do Bruselu počas apríla. A s vašim dovolením, pani predsednička, rada by som vyzvala Európsky parlament, aby využil túto príležitosť a otvoril tieto témy, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Madám, som samozrejme k vašej dispozícii v prípade, že máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Dovolte mi len povedať, že Ministerstvo spravodlivosti nás žiadalo o stretnutie. Teraz otázky. Richard Hewitt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prečo som sa pýtal na Saudskú Arábiu dnes ráno a prečo som chcel, aby sme ho vybrali práve špecificky, bolo to práve v svetle toho, že tu sú vážne porušenia ľudských práv v tejto krajine ale zároveň aj v svetle tých diskusí, ktoré si pani predsednička určite, na ktoré si spomínate, keď sme diskutovali um, s našimi kolegami, kolegovia z ECR hovorili, že sme príliš meký k Saudskej Arábii a príliš tvrdý na Bahrajn. Teraz eh, máme možnosť eh, vidieť, ako to je reálne. Možno je dôvody, sú dôvody, prečo nekonáme tak tvrdo, nechcem to personalizovať, ale v každom prípade prvá otázka stojí takto. Nechceme kritizovať Európsku službu v rovnkajšiu činnosť aj demarše. Ďakujeme kolegyni za to, čo povedala. A samozrejme aj verejne je dôležité povedať, že podporujeme tieto aktivity Európskej únie, aby ľudia v Saudskej Arábii dostali veľmi jasný signál o tom, kde e, sa nachádza európska pozícia, ale podľa mňa je zároveň aj veľmi spravodlivé spýtať sa ESVČ, čo by mohlo fungovať zo Saudskou Arábiou, pretože toto je len jeden z posledných mnohých, jedna z posledných mnohých správ o závažnom porušovaní ľudských práv v tejto krajine. A možno sú niektoré veci, ktoré nemôžeme povedať verejne, ale toto je naozaj téma, ktorá je vo verejnom záujme. Veľa ľudí kontaktuje nás, vás, mňa a ďalších poslancov tohoto parlamentu a je tu naozaj relevantne položená otázka, čo môže fungovať v prípade Saudskej Arábie. A nielen v tomto prípade, ale aj v prípade iných eh, prípadov, iných demaršov, ktoré sa ťahali už celé roky. Eh, dobrá otázka je, či sme príliš mekí na Saudskú Arábiu, ale eh, podobne ako to je v prípade Iránu a tak ďalej, sú tie rozdiely niekedy veľmi jasné. Jedným dychom hovoríme vystúpenia o tom, čo sme urobili a, a kde zabezpečujeme základné parametre a niekedy sme príliš pokriteckí možno pri iných krajinách a nepriamo ten režim podporujeme alebo od neho závisíme. A to je práve tá otázka, ktorá je dôležitá. Nehovorím, že s tým súhlasím, ale je dôležité, aby sme to položili na stôl a je naozaj dôležité, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť eh, mala možnosť tieto veci zodpovedať. No a v neposlednom rade som naozaj veľmi rád za to, čo ste povedali ohľadom toho stretnutia s ministrom spravodlivosti pre nás je naozaj dôležité, aby sme sa ako poslanci mali možnosť Ehm, kontaktovať s saudskými Arabmi a máte v tomto smere moju podporu pre takéto stretnutie a podporíme vaše úsilie v spojitosti s týmto. Naozaj sa tešíme na to, ako nám podáte správu, ako takéto stretnutie prebehlo a, a zároveň ako relevantné to bolo, pretože to je vynikajúca príležitosť, aby sme mohli vyslať signál priamo z Saudskej Arábii a myslím si, že by sme mali opätovne ehm, poďakovať za to, že máme možnosť im vyslať veľmi jasný signál. Ďakujem pekne. Ďakujem. A môžem vám tiež povedať, že saudsko-arabský veľvyslanec veľmi často odpovedá aj na písané listy. Myslím si, že to vyplýva aj z toho vypočutia, ktoré sme mali, takže budeme naďalej pokračovať v takejto komunikácii. Pani de Kaiser? Možno taký malý komentár k tomu, čo Richard povedal, čo je mimoriadne zložité z so Saudskou Arábiou sa týka dvoch aspektov. Poprvé, na medzinárodnej úrovni, či už ide o ropu a, a tak ďalej, Arab, sa, Saudská Arábia zohráva úlohu, ktorá niekedy môže byť zaujímavá a dôležitá. Videli sme viaceré iniciatívy s Bahrajnom a tak ďalej. E, vidíme aj rôzne aspekty tejto politiky, ale na druhej strane e, Saudská Arábia podporuje salafistov a financuje ich v krajinách arabskej revolúcie. Po druhé, je tu skutočný problém v oblasti ľudských práv, ktorý treba prediskutovať, je, že v tejto krajine, ktorá je riadená e, kráľovskou rodinou, ktorá je veľmi rozvetvená, sú tam tisícky princov, je tam veľká imigrácia a títo všetci pracujú pre nich. Takže tieto princezné a tieto rodiny ignorujú pravidlá a ľudské práva a zvyky, ktoré e, sú platné na západe. To znamená, že keď oni opustia svoju krajinu, alebo keď tam žena Eh, oni ich, keď, keď prekročí svoje e, tieto pravidlá, tak ich pošlo do Švajčiarska alebo tak ďalej. Takže je tam taká e, schizofrénia v týchto vzťahoch. Sú tam ľudia, ktorí u nich istým spôsobom e, riadia a vynúcujú si isté pravidlá, ale ako náhle opustia krajinu, tak tieto pravidlá e, nerešpektujú. Ja nechcem byť zlá, ale to sú ľudia ako vy, ako aj my. Presvedčiť to je veľmi ťažké, to je to politicky sa to takto deje. E, tu nejde o to, že by, nechápa, aby, že by sa nechápali ľudské práva. Tie ich deti chodia do veľkých anglických, hlavných anglických kolíč, e, ale ja si myslím, že to treba konštatovať na politickej úrovni a nie snažiť sa to pochopiť alebo tak. Myslím si, že je to veľmi dôležitý prvok. Ďakujem, pani de Kaiser. Prvnež dám e, slovo ďalším. Dovolím si položiť niekoľko otázok. Neviem to na spameť, ale e, pýtam sa, či EU podporuje prácu ľudskoprávnych organizácií priamo e, v teréne, priamo na mieste, ak teda sa môžete k tomu vyjadriť. Po druhé, dvaja zakladatelia e, asociácie e, e, ľudskoprávnej v Sádskej Arabii boli zatknutí začiatkom marca a údajne súd nariadil rozpustiť, rozpustiť asociáciu a e, konfiškovať majetok tejto asociácie, vrátanie prostriedkov na ich účte. Je toto pravda? Po prvé a po druhé, E, či, aký je váš názor, tí, ktorí žijú v Saudskej Arabii a kriticky sa vyjadrujú k dodržiavaniu ľudských práv, môžu sa pohybovať, voľne komunikovať s poslancami parlamentu, alebo, sú, e, alebo naopak sú vystavení e, veľkému riziku. Uvítam vaše vyjadrenie k týmto dvom otázkam. Ďakujem, pani predsedníčka. Pokúsim sa zodpovedať všetky e, otázky, ktoré tu odzneli. E, prvá otázka, ako postupovať e, vo vzťahu k Sávskej Arabii? Musíme inštitucionalizovať náš ľudskoprávny dialog s Sávskou Arábiou nemáme inštitucionalizovaný tento dialog so žiadnym zo štátov tejto oblasti e, tohto regiónu a preto by e, bolo e, dobré takto to koncipovať v Perskom zálive a takýmto spôsobom by sme dokázali lepšie pretlmočiť naše názory, naše posolstva. Treba využiť existujúcu platformu Treba využiť kanály v rámci obchodnej spolupráce, politický dialog, takisto aj využitie zasadnutí na ministerskej úrovni. Ostatné zasadnutie tohto druhu sa konalo v Luxemburgu. My e, e, realizujeme veľa aktivít prostredníctvom delegácie EÚ a my sme e, e, koncipovali veľmi komplexnú stratégiu v oblasti ľudských práv práve pre oblasť Saudskej Arábie a v rámci toho sme identifikovali tie kľúčové oblasti sloboda vyjadrovania sa a zhromažďovania sa e, predstavujú vysokú prioritu. My spolupracujeme s Národnou radou pre ľudské práva v Saudskej Arábii Myslíme si, že e, v ohrození života nie sú e, obhajovateľia ľudských práv Sádskej Arabii, tak dramatické to tam nie je. E, Dá sa, že v prípade Saudskej Arábie tá komunikácia s vonkajším slevom je trošku lepšia ako v iných štátoch. Chcel by som sa vyjadriť e, e, k určitému, dovolím si povedať, mýtu, e, ktorý sa často objavuje ohľadom komunikovania s touto oblasťou. Ja som bol zodpovedný za Irán a Sádskú Arábiu a e, e, neustále sme boli obviňovaní z toho, že uplatňujeme akýsi dvojaký meter. A e, oveľa viac sme toho realizovali smerom na Irán, než tomu bolo v prípade Sávskej Arábie. Pokúsim sa do toho vniesť trošku svetla. Pokiaľ máte problémy s porušovaním ľudských práv, tak v podstate môžete siahnuť po dvoch sadách nástrojov e, voči tretiemu štátu. Prvá sada sú tzv., je tzv. sada veľmi diskrétnej politickej práce a e, potom e, a, a, a tá, tá druhá sada je teda taká viditeľnejšia tá verejná diplomácia. Teda najprv vždy sa uplatňuje tá sada tej diskrétnej diplomácie. Žiaľ, v prípade, žiaľ, v prípade Iránu nemáme e, žiadnu e, platformu, okrem tej platformy 3 plus 3, neexistuje žiadne, neexistujú žiadne iné e, kanály pre prácu v oblasti ľudskoprávnej. A v roku 2006 Irán vlastne zmrazil aký, akýkoľvek rozvoj snah v tejto oblasti. My sa musíme, nemáme priame zastúpenie v Iráne, musíme využívať diplomatické zbory predsedníckého štátu v rade. E, takže e, nikdy sa nám nepodarí získať e, termín na zasadnutí, na stretnutie so zástupcami ministerstva zahraničných vecí v Iráne. No a e, v podstate máme k dispozícii len sadu tej tzv. verejnej diplomacie. Inak je tomu v prípade Sávskej Arábie. Máme veľmi e, funkčnú platformu e, na náš ľudskoprávny dialog. Čiže tam tá diskrétna diplomácia má živnú pôdu. Samozrejme, my podávame demarše, to nie sú zverejňované informácie. E, teda taký je e, aktuálny stav a ja e, to často hovorím zastupcom ľudské, občianskej spoločnosti, že aj v Sávskej Arábii rovnako razantne konáme a, a frekventované konáme ako v prípade Iránu, ale používajú sa na to diskretnejšie metódy. Toľko teda na vysvetlenie situácie a odovzdám slovo kolegyni. Ak dovolíte, veľmi stručne zareagujem. Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že ste zviditeľnili tieto dôležité otázky. Našou metódou e, metodou, ktorú uprednostňujeme, je taká, ktorá prinesie výsledky, ktorá je kontraproduktívna a niekedy e, e, skutočne e, samotné diplomatické cesty nepostačujú. Čo sa týka spolupráce so zastúpením občianskej spoločnosti, skutočne komunikujeme s organizáciami, aj individuálnymi osobami pôsobiacimi v tejto oblasti a týka sa to, dovolím si povedať, celého regiónu Perského zálivu máme nástroj pre ľudské práva, avšak v rámci neho máme veľmi málo záujemcov z Perského zálivu a, by, a my by sme skutočne uvítali, keby bol prejavený väčší záujem o, e, mm, o, o tieto projekty, o tieto aktivity, e, ktoré e, sú v prezentované vo forme výziev k prejaveniu účasti. A zatiaľ prejavou účasti zo strany Perského, krajín Perského zálivu bol, e, bol veľmi slabý. No a prejdeme na ďalší bod. Je to e, pracovný e, seminár týkajúci sa situácie v Južnom Sudane. Teraz odovzdám slovo pani de Kaiser. Ona je veľmi skúsená kolegyňa v tejto otázke e, bola hlavným pozorovateľom EÚ e e, ako pozorovateľ vo volebnom procese, tak tomu bolo v roku 2010 a takisto aj v roku 2011 počas referenda v Južnom Sudane. Teda prosím aj tých, ktorí sa zúčastnili na spomínanom pracovnom seminári aby neváhali sa vyjadriť. Bien, comme nous n'avons qu'une petite heure pour mener... Keďže máme iba hodinu na túto diskusiu, začneme i hneď a chcem hneď veľmi vrúcne medzi nami privítať našich kolegov z Južného, našu ju, kolegyňu z Južného Sudánu a kolegov z Južného Sudánu z Komisie pre ľudské, vo výbore pre ľudské práva E, my si tu radi vypočujeme vaše informácie o vašej mladej krajine, o ľudských správach. Je to veľmi ťažké hovoriť o ľudských právach, keď ide o takúto situáciu, takže ja by som vám chcela povedať, že skutočne cieľom, našim cieľom je pomôcť vám, niečo vám dať a my plne rešpektujeme situáciu, e, ktorou prechádzate. My vieme, že to je veľmi zložitá situácia a toto je duch našej diskusie. Myslím si, že to je veľmi dôležité a dúfam, že budeme mať príležitosť ešte sa stretnúť tu alebo v Žube k tejto téme. Mám tu pred očami a včera som si prešla e, celú túto tému Eh, ohľadne eh, asociácií, eh, ktorá sa týka ľudských práv, či už ide o reportérov bez hraníc, FIDH, Human Rights Watch a tak ďalej. A oni všetci vlastne bilancujú situáciu v oblasti ľudských práv v tejto mladej krajine, ktorá vznikla len v júli 2011, keď vyhlásila svoju nezávislosť v januári tohoto roku ste takéto rozhodnutie prijali. Čiže ešte skôr, ako začneme hovoriť o obsahu tej, celej tejto problematiky, by som vám chcela povedať, že Južný Sudán e, má dlhú históriu, veľmi dlhú históriu, pretože e, keď bol súčasťou Sudánu za e, prezidentovania prezidenta Bašíra Južný e, Sudán Sudan nemal ani najmenšiu šancu vyvíjať sa. Produkoval ropu a pritom vlastne e, na juhu sa produkovala ropa, ale úžitok mal z toho sever a centrum a oblasť Chartúmu. Pre Chartúm e, všetko, čo bolo E, na okraji a za Chartumom nemalo príležitosť sa rozvíjať. Bolo to, e, bola to situácia vo východe, na severe, ale špecificky sa to týkalo Južného Sudánu. A preto je tu tento handicap extrémnej chudoby, ktorý sa týka e, vzdelávania, e, úmrtnosti malých detí a matiek pri pôrode. Tam je najvyššia úmrtnosť matiek pri pôrode, to je hrozné. Ja som sa pozrela, že ešte tu máme 2540 umrtí matiek na 100 tisíc pôrodov. Čiže to je naozaj veľmi, veľmi e, ťažký, ťažká situácia. A dnes tu treba robiť naozaj capacity building, treba vybudovať inštitúcie, ale treba pritom zohľadniť toto dedičstvo minulosti. A dnes treba vytvoriť nevyhnutné podmienky na to, aby sa toto právo mohlo vykonávať či už prostredníctvom ústavy, ktorá je zatiaľ len e, dočasná, či už prostredníctvom budovania inštitúcií alebo aj priateľských výmen názorov, kde vám my môžeme priateľsky poradiť my máme naše vlastné slabosti a nechceme vám vnúcovať naše predstavy samozrejme, takže v tomto duchu budeme pracovať. Nebudem vymenúvať všetky problematické body v oblasti ľudských práv. Ja chcem len jednu vec spomenúť, už som o tom hovorila s prezidentom Salbakírom, keď som bola šéfkou pozorovateľskej misie. Zdá sa, že pokiaľ ide o ozbrojené sily, a bezpečnostný servis. Je tam skutočne situácia ešte veľmi ťažká a je tam veľa čo robiť. A medzietnické e, pnutia, ktoré spôsobili veľké množstvo mŕtvych, ešte stále pretrvávajú. Ale to necháme Rozalín, aby nám o tom porozprávala, pretože Rozalind je našou špeciálnou zástupkyňou pre Sudán a je veľkou odborníčkou na túto oblasť. Takže teraz dám slovo Rozalín. A Rozalín, 10 minút možno na to, aby si to uviedla. Súhlasíš? Áno, dobre. Takže nech sa páči. Well, thank you very much indeed. Ďakujem pekne. E, ja s potešením e, vás dnes oslovím. Európska únia je plne odhadlaná podporiť Južný Sudán. V e, Ďuba som bola pred niekoľkými týždňami a, a stretla som sa s prezidentom Salvakirom a takisto aj s členom jeho kabinetu. To bolo tesne predtým, ako e, sa završilo e, to ostatné kolo rokovaní ja som apelovala na prezidenta, aby i naďalej podporoval ten adiský proces, aby naďalej e, neutichala jeho snaha uplatniť e, dohody, ktoré boli podpísané v Adise medzi Severným a Južným Sudanom v decembri 2011. doposiaľ nedošlo k ich e, realizácii No a e, musíme si uvedomiť, že e, tieto dva štáty by mali koexistovať po boku. 8. 12. marca boli rokovania v Adise a e, veľmi sľubne boli ukončené. Boli tam definovaní termíny na vytvorenie bezpečného, bezpečnej vojenskej zóny na hraniciach medzi týmito dvoma štátmi. A a vlastne malo by to napomôcť aj obnoveniu exportov ropy z juhu na sever. E, takisto aj sa otvoria obchodné kanály a e, možnosť e, pohybu občanov, takisto aj zavedenie určitých dočasných opatrení v ABIE. No a takisto boli zadefinované termíny E, týkajúce sa sporných, e, otá, sporných území v hraničnom pásme. Skutočne je to veľmi ambiciozný plán, no a e, preverené to bude v realizačnej fáze. Ako viete, E, bolo až priveľa dohod podpísaných, avšak nerealizovaných v praxi. Veríme, že tentokrát tomu bude inak a že je politická vôľa, ktorá tomu pomôže, ako vlastne e, najnovší štát po dekadách e, občianskej vojny. Južný Sudán stojí pred obrovskou výzvou E, e, postaviť, e, postaviť a uviezť do života základné inštitúcie. A takisto je aj problém nájsť vhodných ľudí už, na tej, už od tej najnižšej úrovni, nehovoriac pro vrcholovú úroveň. My sme plne pripravení podať našu pomocnú ruku. Ak dovolíte, dotknem sa tých najpalčivejších ľudskoprávnych problémov podľa nás ďalej dopad konfliktu na e, civilistov, e, na, e, na vlastne konflikty medzi jednotlivými komunitami. Obzvlášť je to problematické v štáte Džonge, kde vlastne pretrvávajú strety medzi kmeňmi a vlastne SPL a milícia, ozbrojené zložky boju proti sebe a uprostred sú e, bežní občania. Vláda Južného Sudánu e, e, nesie prioritnú zodpovednosť za ochranu civilistov, ale je tam aj misia OSN, ktorú tomu napomáha podruha, naplnená s opávami narastajúci počet utečencov ktorí teda prichádzajú do severnej časti Južného Sudánu a to vlastne e, potvrdzuje pretrvajúce napätie. Viac ako 2000 utečencov e, sú v utečeneckých táboroch a v tomto veľmi pomáha EHO. No a toto samozrejme predstavuje e, veľkú výzvu z hľadiska finančnej podpory pre EÚ e, v rámci mierotvorných aktivít a ochrany ľudských práv. Po štvrté, e, sú nám nahlasované ohrozova, ohrozovanie, zastrašovanie, aj ubližovanie na zdraví aktivistom v ľudskoprávnej oblasti. Medzinárodná komunika, komunita a e, vlastne e, medzinárodný e, pomocníci sú ohrozovaní. Ajzája Ibrahim, ktorý je uznávaným spisovateľom, e, e, vlastne jeho e, jeho zabitie si upozornilo celosvetovo na dianie v Južnom Sudáne. Bezpečnostné zložky policia by mali konať takisto je, je potrebné e, mať legislatívu, e, ktorá by upravovala slobodu vyjadrovania sa v médiách. Existuje ústava, ktorá rozpoznáva základné ľudské práva, ale zatiaľ neexistuje účinná forma ochrany e, zastancov ľudských práv. Čo sa týka E, e, práv žien a, rodov, a, a, a uznávanie e, rodovej diferenciácie. Vieme, že čoraz viac narastajú únosy žien a detí. Aj počas mojej návštevy som bola svetkom viacerých prípadov nútených manželstiev a rôznych kultúrnych praktík, ktoré v dnešnom svete už nemajú miesto. Ďalej je to, e, e, je to dodržiavanie ekonomických a sociálnych e, práv Jednoducho objavujú sa akési cykly násilných prejavov. problém je s prístupom e, k vode a teda e, uplatňovanie základných hygienických e, návykov. Obrovské problémy sú v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní, zabezpečenie ľudských práv a, a, a etablovanie sa inštitúcií je obrovský problém. Justičný systém je nesmierne slabý a jednoducho akési zvy zvykové právo sa uplatňuje a, e, ale e, často pritom sú e, zanedbávané základné atributy ľudských práv. Je nedostatok kompetentných pracovníkov a v dôsledku toho sa objavujú problémy E, e, súvisiace s neposkytovaním právnej pomoci, pre, e, pridlhé, pridlhé väzobné tresty. Často vo väzbe sa nachádzajú deti. Väčšina policajtov policajtov sú ľudia, ktorí neboli zaškolení a nie sú schopní primeraným spôsobom nakladať s civilistami. E, to sa týka aj e, bezpečnostných zložiek. Je potrebné prijať legislatívu. E, Južný Sudán má výbor pre dodržiavanie ľudských práv, ale majú nedostatok zaškolených ľudí a nedostatok peňazí a nie je zatiaľ plnohodnotnou súčasťou medzinárodných sietí, ale aspoň niekoľko dobrých správ. Prezident Kie sa jednoznačne zaviazal e, k tomu, že sa bude venovať e, problémom e, neistoty ľudí. To potvrdil aj v novoročnom prejave. Južný Sudán má občianskú spoločnosť, ktorá e, robí, čo sa dá, ale je potrebné, aby ich úloha bola vyzdvihnutá a podporená. V novembri 2011 Južný Sudán poprvýkrát hlasoval v OSN týka, e, v, pri hlasovaní týkajúce sa zákazu trestu smrti. E, odvtedy vlastne ale došlo k niekoľkým takýmto trestom. Eh, členovia katolickej eh, eh, osoby katolického vierovýznania takisto presadzovali toto smerovanie. Takisto bol podpísaná Africká charta o dodržiavaní ľudských práv zo strany zástupcov Južného Sudanu. Ďalšia pozitívna správa ako som zistila počas svojej návštevy, je plán rozbehnúť E, iniciatívu národného zmierovania a určite to bude za plnej účasti e, občianskej spoločnosti. Európska únia podporuje celý rad špecifických projektov v oblasti ľudských práv, posilňovanie kapacít, e, etablovanie sa právneho štátu. My rozbiehame viacero projektov v ľudskoprávnej oblasti, aby participovali na Eh, prepracovaní eh, ústavy eh, s tým, že budú akcentovať kapitoly týkajúce ľudských práv, aby skutočne tá ústava naplnila svoje očakávania a aby príslušná príslušná rada pre ústavné otázky zohľadnila túto ľudskoprávnu oblasť. Takisto e, chceme zabezpečiť zaškolenie pre organizácie občianskej spoločnosti, pre miestne orgány a tradičné organizácie, ako je Rada starších alebo, e, kmeňové, alebo zložky e, kmeňových komunít Takéto zaškolenie chceme e, zorganizovať a financovať. E, chceme e, takisto aj vychovať expertov, ktorí by sa venovali ženskej problematike. Takisto koncipujeme projekt, ktorý má posilniť justičné orgány. Chceme vlastne zlepšiť ich expertnú výbavu na zručnosti a, a, a práve v tej oblasti ľudskoprávnej. Niektoré členské štáty podporujú celý rad e, projektov e, v oblasti posilňovania kapacít ľudskoprávnej oblasti a to prostredníctvom bilaterálnych dohod Veľmi sa teším, že tu máme v Bruseli tento týždeň členov výboru pre ľudské práva parlamentu Južného Sudanu. My takisto vlastne koncipujeme viaceré viaceré nástroje ďalšieho rozvoja spolupráce s parlamentnými zložkami Južného Sudánu. Tie by mohli zohrávať, tieto zložky by mohli zohrávať kľúčovú úlohu v tej ľudskoprávnej oblasti. Keď som bola v Džume, tak e, viacerí aktivisti občianskej spoločnosti a ľudskosprávnych asociácií vyjadrili e, pochvalu e, smerom na E, smerom na e, sudanský parlament, že skutočne e, sú im, je im poskytovaná podpora a pozitívne signály. A to môžem hodnotiť aj ja na najvyš pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, Zolina. Rovno môžeme dať slovo Katrin. Katrin Maria, ktorá je predsedničkou nadácie Maxa Planka pre medzinárodný mier a vládu zákona. Máte v zásade 7 minút na svoje vystúpenie. Prosím, pokúste sa zmestiť do 10 minút. Veľmi pekne ďakujem, som veľmi rada, že tu môžem byť medzi vami. Ďakujem za pozvanie, že sa môžem vyjadriť k problematike Južného Sudánu. My ako nadácia Maxa Planka sme boli v Južnom Sudane aktívni najmä v oblasti budovania právnej kapacity a právnej pomoci už od roku 2002 a práve vtedy sme mali pomerne obsiahle skúsenosti, eh, najmä v tom, ako sme pracovali s rôznymi inštitúciami v Južnom Sudáne, E, mali sme tu e, rozsiahle skúsenosti v oblasti budovania právnej kapacity pre súdnictvo. Pracovali sme intenzívne s ministerstvom spravodlivosti, ministerstvom zahraničných vecí, ale aj e, s národným legislatívnym orgánom, s akousi národnou radou. A som veľmi rada, že tu sú zastupcovia Výboru pre ľudské práva z Národného parlamentu Južného Sudánu, ktorí sú prítomní na tomto zasadnutí tu v Bruseli. Po prechodnom období ktoré trvalo 5,5 roka, ktoré e, vytvorila mierová dohoda z roku 2005, ktorý ukončil e, občianskú vojnu so Severným Sudanom. Južný Sudan sa stal nezávislým národom 9. júla 2011. Počas posledných 8 rokov, od kedy došlo k podpísaniu tohoto e, komplex, tejto komplexnej mierovej dohody, vláda v Džube urobila výrazné napredovanie pri vytváraní zásadných inštitúcií, vlátanie súdov, policie a väzenstva budovala nevyhnutnú infraštruktúru, schvalovala nevyhnutné legislatívne dokumenty a zároveň e, prinášala na svet e, akýsi, alebo vytvárala akési výbory pre ochranu ľudských práv. Napriek tomu ale dedičstvo dvoch desaťročí občianskej vojny predstavuje obrovské výzvy preto, aby sme dokázali vytvoriť funkčný právny systém nezávislí alebo lídri Južného Sudánu vyzývali k ochrane ľudských práv. Prezident Salva Kiir vo svojom vystúpení eh, k vyhláseniu nezávislosti slúbil rešpektovanie medzárodných dohovorov, podpísala aj novú ústavu, prechodnú ústavu Južného Sudánu, ktorá deklaruje, že táto krajina je postavená na spravodlivosti, rovnosti a rešpekte pre ľudskú dôstojnosť a zároveň zabezpečuje právo na spravodlivý proces, fyzickú integritu a ochranu pred nespravodlivým e, obmedzením e, slobody. Napriek tomu tu sú ešte stále isté slabosti v oblasti vlády zákona, vlády práva a v Južnom Sudáne, ktoré vedú k vážnym porušovaniam ľudských práv a v mojej prezentácii by som rada e, počiarkla niektoré niektoré témy v oblasti e, konkrétnych incidentov v súvislosti s našimi skúsenostiami, ktoré boli naakumulované počas e, budovania kapacít v Južnom Sudáne. Rada by som tiež stručne analyzovala priority v oblasti ľudských práv, ako napríklad vytvorenie adekvátneho právneho rámca a budovanie inštitúcií, no a v neposlednom rade Veľmi stručne by som rada poskytla odporúčania pre eh, budovanie alebo vyriešenie hlavných nedostatkov kapacít. To všetko v 7 minútach bude veľmi stručná vo svojom vystúpení, no a potom možno v rámci diskusie by sme mohli ehm, zájsť detailom k jednotlivým bodom. V prvom rade, hovoriac o výzvach, pre ktorými stojíme v oblasti budovania kapacít, výzvy, to, alebo tie hlavné výzvy, ktoré sme my identifikovali počas našej práce v Južnom Sudáne. A rada by som hovorila najprv o veľmi dôležitej e, téme, a to je ratifikácia medzinárodných e, dokumentov, medzinárodných záväzných textov v oblasti ľudských práv. V prvom rade článok 9 dočasnej ústavy Južného Sudánu vytyčuje, že všetky práva a slobody, ktoré sú obsiahnuté v medzárodných eh, do, dohovoroch, dokumentoch a nástrojoch pre ľudské práva a budú ratifikované Južným Sudánom a budú integrálnou súčasťou základnej listiny slobod. A to znamená, že to je veľmi inkluzívny prístup smerom k medzinárodnému právu, k medzinárodným zmluvám, ku ktorým sa Sudán a ktoré ratifikoval. Napriek tomuto veľmi inkluzívnemu ustanoveniu nový národ Južného Sudánu schválil akýsi vyrovnaný, e, čistý prístup. Ako nový národ nie je zaviazaný ratifikovanými e, dohovormi, ktoré predtým ratifikoval Sudán, predtým ako došlo k oddeleniu Južného Sudánu. Existuje tu istý rozpor v medzinárodnom práve ohľadom toho, či je, aké je automatické nástupníctvo k medzinárodným ľudským, e, ľudskoprávnym dohovorom, ale Južný Sudán e, prijal tento prístup čistého štítu a teda zatiaľ pristúpil a ratifikoval len veľmi málo týchto medzinárodných e, dokumentov a zmluv, ktoré boli predtým ratifikované a podpísané Sudánom. Južný Sudán pristúpil k ženevskému dohovoru, ale Južný Sudán ešte stále musí ratifikovať medzinárodné eh, ľudskoprávne dokumenty, ako napríklad Medzinárodný dohovor o ľudských a občianských právach, politických právach, Medzinárodný dohovor o eh, ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a zmluvy, ako je dohovor o eh, boju, boju proti mučeniu. Toto je jeden z tých, jedna z tých najväčších víziev, ktorým Južný Sudán čelí v súčasnosti v oblasti ľudských práv. Po druhé, nedostatok poznatkov ohľadom ústavného a ústavných a medzinárodných zábezpek v, ľudských, v oblasti ľudských práv, najmä v občianskej spoločnosti, je veľmi málo informácií a poznatkov ohľadom, ohľadom vecného práva, hmotného práva. Je tu nedostatok prístupu k tlačeným e, dokumentom. Zároveň je tu veľmi ne, veľká, ne, veľké nedostatky v oblasti celkového poznania štandardov ochrany ľudských práv, zábezpek pre ľudské práva, ktoré sú poskytované každému občanovi Južného Sudánu podľa ich, ústavu a, podľa ich ústavy a podľa ich e, podľa ich dokumentov, ktoré ratifikovali v oblasti medzinárodného práva. Pre súdnictvo ako také a aj vládu ako takú ešte nie je úplne jasné, čo sú tie ústavne povolené obmedzenia ľudských práv, alebo kde je možné na základe ich ústavy obmedziť alebo limitovať základné práva a zároveň kde dochádza k ústavnému porušovaniu týchto základných práv. Hranice medzi ľudskými právami a ich uplatňovaním nie sú pokryté v súčasnej prechodnej ústave Južného Sudánu. Ďalej, čelíme čiastočne nedostatočnému právnemu rámcu, je ešte stále veľa zákonov, ktoré musia byť schválené alebo doplnené v Južnom Sudáne, tak aby sme dokázali zachovať štandard ochrany ľudských práv. Napríklad Južný Sudán ešte nemá žiadne právo, ktoré by, e, právo, ktoré by reguloval Národnú bezpečnostnú službu a zároveň nemáme žiadne právo, ktoré by definovalo alebo obmedzovalo e, práva pri zatknutí a pri zadržiavaní osôb. To je veľká, veľká rezerva v právnom systéme. Ďalej. Vláda ešte stále musí schváliť legislatívu, ktorá súvisí s e, rodinným právom, ktoré by pra- zabezpečovalo ženám rovnaké práva pri rozvode a manželstva, ktoré by mohlo byť používané ako alternatíva k e, zvykovému právu, ktoré je často diskriminačné voči ženám. Ešte stále tu nemáme zákony, ktoré by upravovali média a e, mimovládne organizácie. Práve preto v absencii alebo v váku právnom, ktoré tu je, e, je pomerne ťažké fungovanie týchto organizácií, dochádza k nahlaseným udalostiam vlastne nátlaku, cenzorstva, a vládneho útlaku voči e, novinárom a mimovládnym organizáciám v Južnom Sudáne. E, revízia nutných zákonov zahrňa aj trestno, trestný zákonník, ktorý je nepresný, nejasný a kde stále tu ešte dochádza vlastne k arbitrárnemu vykladaniu e, ustanovení tohoto zákonníka a nedochádza k plnému rešpektovaniu nestranného a spravodlivého procesu pred súdom. Ďalší problém Južného Sudanu je súdny systém, veľmi slabý súdny systém. Tento systém e, je nedostatočný, e, naráža na nedostatky kvalifikovaných sudcov a právnikov, a to prierezovo vo veľkej časti Južného Sudánu. Zároveň je tu nedostatok v oblasti základného vzdelávania, dopravy e, a, a prepravných kapacít, zároveň ten celkový rozsah teritoriálneho pokrytia a jurisdikcie eh, v rámci formálneho súdneho systému je veľmi úzky, celková dostupnosť eh, spravodlivosti je teda veľmi obmedzená. Máme tu zároveň absenciu eh, akejsi súdnej infraštruktúry vo vidieckých oblastiach a okrem toho Južný Sudán má vlastne pluralitný súdny systém, ktorý zahrňa štatutárne a zvykové súdy, a na druhej strane aj oficiálne súdy a to pokrýva viac ako 80 eh, krajiny, ktoré sú zatiaľ pokryté vlastne len zvykovými súdmi veľmi stručne, máme tu nedostatočnú implementáciu existujúcich zábezpek v oblasti ľudských práv a nesúlad v oblasti zvykového a so zvykovým právom. Zvykové právo často nerešpektuje tieto základné zábezpeky ľudských práv. Ďalej, čo sa týka priorit v oblasti ľudských práv, tu ide o vytvorenie adekvátneho právneho rámca, inštitúcií a vytvorenie nevyhnutných reforiem, ako na to už počerkla pani Marsen, ktorá vystúpila predo mnou. Súčasná ústava, súčasný ústavnotvorný proces je veľmi dôležitý moment preto, aby sme dokázali posilniť e, celkový rámec oblasti ochrany ľudských práv v Južnom Sudáne. Viac priorít by malo byť zamerané na ratifikáciu e, medzinárodnoprávnych dokumentov ochrany ľudských práv. Ako som už počerkla skôr, e, ich súdny systém je jeden, alebo mal by byť jednou z hlavných priorít pri posilňovaní rámca ochrany ľudských práv v Južnom Sudáne a malo by teda dochádzať k efektívnejšiemu tréningu a budovaniu kapacít súdnictva. Ďalej nevyhnutné uplatňovanie existujúcich zákonov a revízia už schválených zákonov, ako som už spomenula skôr, je dôležitou výzvou, malo by dôjsť k reformám v oblasti tréningu pri e, súdoch, ktoré súdia v tzv. zvykovom práve ešte ďalšie odporúčania, ktoré by mali e, vlastne vyriešiť hlavné nedostatky v existujúcich kapacitách v Južnom Sudáne. V prvom rade je veľmi dôležité poskytnúť technickú asistenciu, tak aby došlo k ratifikovaniu medzinárodných nástrojov ochrany ľudských práv Napríklad ministerstvo zahraničných vecí e, si neuvedomuje, ako tento proces e, v oblasti e, medzinárodných fór prebieha, ako to funguje, najmä keď hovoríme o podpisovaní alebo rokovaní v oblasti medzinárodných ľudskoprávnych zmluv a ako dochádza k následnej ratifikácii a to v Južnom Sudáne. Ďalej, podpora národných, národného ústavnoprávneho revízneho výboru počas tohoto procesu je veľmi dôležité. Tréning v oblasti ústavného práva nielen pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre právnikov a zároveň pre parlament, najmä z oči v oči schvalovaniu nových zákonov a doplňaniu a pozmieniu starých zákonov, ktoré musia byť nahradené. Zároveň aj kvôli tomu, že stála ústava alebo návrh stálej ústavy bude predložený pred legislatívne orgány a zároveň bude musieť byť schválený a to národným legislatívnym orgánom v Južnom Sudane. No a na záver, posilnenie všeobecného povedomia o zábezpekách, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných dokumentoch a zároveň, ktorá sa nachádza v tej e, dočasnej ústave a neskôr by sa to malo nachádzať v trvalej ústave Južného Sudánu to súvisí najmä s občianskou spoločnosťou, aby občianská spoločnosť zvyšovala povedomie o tom, aké sú tie práva v ústave, aké práva chránia občianskú spoločnosť a zároveň, čo môže jedinec spraviť preto, aby um, dokázal obraniť svoje práva, ktoré sú mu zabezpečené v ústave Južného Sudánu. Veľmi stručne pevne verím, že budeme môcť do uh, hĺbšej uh, diskusie prejsť, keď budeme debatovať s našimi hostiami ospravedlňujem sa, že som na vás bola taká prísna, čo sa týka rečníckého času. A ďakujem veľmi pekne. Okamžite by som rada dala slovo expeditori Kaja, ktorá je hlavným eh, trénerom ohľadom prístupnosti súdnych systémov eh, v, pre, eh, v oblasti spravodlivosti a demokracie. Pán Kaja, máte slovo, nech sa páči. Thank you. Thank you very much. Rovnaké pravidlá 7 minút čo znamená 10, ale neviac. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Som rád, že môžem vystúpiť pred eh, týmto výborom a predovšetkým by som rád privítal mojich bratov a sestry z Južného Sudánu. Zúčastnil som sa tréningu eh, personálu z Rady Datis z Rigov v Južnom Sudáne tento tréning bol um, vykonaný RCN Spravodlivosť demokracia, to je mimovládna organizácia, ktorá sídli tu v Belgicku. A potom som sa zúčastnil aj tréningu súdneho personálu v Južnom Sudáne. Tu sme, toto bol tréning, ktorý sa súvisel uh, s širším programom v Jube. Uh, časť e, personálu išla aj do Ugandy. Ja som bol jeden z tých trénerov, Zároveň som mal možnosť byť súčasťou tréningového týmu, ktorý um, trénoval personál výboru pre ľudské práva v Južnom Sudáne a zúčastnil som sa aj na tréningu všetkých prokurátorov a zároveň sme boli súčasťou aj vlastne rady, ktorá dohľadala nad výkonom referenda. Tam sa očakávali nejaké e, vlastne priestupky alebo trestné činy a chceli dostať špecifické informácie o tom, ako zaobchádza s ľuďmi, ktoré spáchajú priestupky počas referenda. V každom prípade sa pokúsim pokryť e, to, čo som si pripravil v tých niekoľkých minútach, ktoré mi boli dané. boli tu zásadné témy, ktoré otvorili predchádzajúci rečníci. Dovolte mi hovoriť o výzvach, ktorým čelíme v oblasti budovania kapacít. Predovšetkým právny rámec. Práv, už bolo spomenuté, že medzinárodné a regionálne zmluvy pre ochranu ľudských práv musia byť ratifikované a musia byť eh, vlastne uvedené do praxe v Južnom Sudáne. Je tu veľký, veľká potreba vytvoriť legislatívu, ktorá umožní plnohodnotné uplatňovanie ústavnoprávnych záruk. Predchádzajúca rečnička vlastne hovorila hneď o niekoľkých zákonov, ktoré musia byť eh, schválené, tak aby sme dokázali eh, vlastne zabezpečiť dodržiavanie ústavnoprávnych ustanovení. Tieto ústavné ustanovenia sú zbytočné bez toho, aby sme mali tú legislatívu, ktorá ich umožňuje. E, nedostatok e, špecializovaných procedúr, ktoré zabezpečujú uplatňovanie všetkých týchto práv, je výraznou medzerou. Čo sa týka medzinárodných e, obmedzení, je tu obmedzená kapacita, ktorú máme E, najmä vzhľadom na veľmi veľké teritorium, ktoré musíme pokryť. Čiže ak máte zákony, aj tých málo zákonov, ktoré máte a nie sú implementované efektívne, tak e, v takom prípade to nejako e, neslúži tomu účelu, za ktorým boli schválené. Súvisí to najmä vlastne s kapacitou Národného legislatívneho orgánu. Bol som prekvapený, že keď sme mali tento tréning, boli tam ľudia z ministerstva, tí ľudia ani nevedeli, o, o čom sa presne hovorí. Dokonca ani právnici, štátni právnici nevedeli o tom, alebo nemali predstavu o tom, akom obrovskom počte zákonov hovoríme. Preto ani samot, aj samotní právnici sa musia dostať týmto zákonom a po nich ľudia. Ľudia musia vedieť o tom, aká legislatíva je schválená. Predstaviteľa policie, súdnictva a prokuratúry e, oni nielenže nepoznajú medzinárodné a regionálne e, štandardy oblasti ochrany ľudských práv, ale nie sú ani v pozícii, aby ich dokázali uplatňovať. A to v konkrétnych situáciách a v rámci národného, e, národného prostredia. Treba v tomto smere konať. E, veľmi veľa ľudí je zadržiavaných dochádza k podvodným zadržaniam a zatknutiam, neústavným trestným stíhaniam a to všetko bez adekvátneho dôvodnenia. Ľudia sú stále, deti sú stále zadržiavané a držané vo väzení s dospelými. Ľudia, ktorí majú mentálne znevýhodenie, sú umiestňovaní do väzní v celej krajine bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu nedostatku dobre vytrenovaných eh, prokurátorov, sudcov a v nedostatku existujúcej právnej pomoci eh, tam, kde zákon zabezpečuje právnu pomoc, je nevyhnutné teraz tento eh, princíp sfunkčniť Mnoho rozsudkov je arbitrárnych, zaujatých. Je to, vedie to k nevyhnutnému zneužívaniu súdnictva. Sme naozaj úprimní sami k sebe. Väčšina ľudí vo vláde a vo väčšine verejnosti nemajú základné poznatky ohľadom ľudských práv, najmä ohľadom toho, čo tvorí e, základné ľudské práva, tak ako sú vytýčené v medzinárodných e, nástrojoch pre ochranu ľudských práv porušovanie ľudských práv a prístup k riešeniu ľudských práv a propagovanie týchto ľudských práv je nedostatočný. organizácie e, ľudsk- občianskej spoločnosti nedohrali dostatočnú úlohu pri zvyšovaní povedomia o ľudských právach v Južnom Sudáne. Veľa organizácií nemá dostatočnú e, expertizu a zdroje ale zároveň je veľmi dôležité pokračovať do procesy, procese demokratizácie. Je tu istá politická vôľa, ale je tu nedostatok transparentnosti v oblasti pre, trestného stíhania zásadných trestných činov. A to je dlhodobý problém v Južnom Sudáne. Dochádza k obvineniam toho, že SPR dochádza, e, arbitrárne zasahovala proti ľuďom v džungalej. Policajné orgány naďalej e, zastrašujú, zneužívajú, zatýkajú novinárov preto, čo píšu alebo preto, čo hovoria. A je k ním, je k ním vlastne jednostranne konané je to nedostatok koherentného, harmonizovaného prístupu pri budovaní e, tréningu v oblasti ľudských práv ale keď to porovnáte s ostatnými africkými krajinami, tie etablovanejšie krajiny a národy e, sú viac zamerané na inštitucionálnu reformu. Hovoríme o krajinách ako Južná Afrika. Sudán sa stále trápi s inštitucionálnym e, zariadením a sposilňovaním základného rámca. Keď analizujete prioritné oblasti, tak je tu istá potreba, a to opakujem už, čo povedali moji predrečníci, a síce je tu nedostatok e, vytvorenia, nedostatky v oblasti vytvorenia adekvátneho právneho rámcu, vytvorenie a posilnenie inštitúcií, ako je policia, väzníctvo, e, prokuratúra. Sú to rôzne inštitúcie, ktoré sú zapojené do oblasti presadzovania práva, tak tam je tá téma veľmi akútna. Tréning a, a vlastne obhajoba týchto tém je ďalšia z oblasti, ktoré sa musíme venovať čo oblasť regionálnej spolupráce, pretože Južný Sudán e, je v špecifickom regióne a mohol by benefitovať z toho, kde sa konkrétne nachádza. Africký súd pre ľudské práva zohrá v tomto smere určite svoju úlohu, najmä po ratifikácii tejto zmluvy. Niekto hovoril, že bude, máme byť e, v tomto smere vytrenovaní. Ja veľmi rád budem sa poradenstvo. Musíme e, tento súd musí zohrať svoju úlohu pri ratifikácii týchto princípov. Priebežne je nevyhnutné, aby aj networking s regionálnymi expertmi a s ľuďmi, ktorí pôsobia v praxi z medzinárodnej občianskej spoločnosti, rovnako ako aj z oblasti akadémie a z ďalších medzinárodných organizácií, to by mohlo zlepšiť kapacitu domácich inštitúcií a to e, formulovať a adekvátne uplatňovať požiadavky e, v oblasti ochrany ľudských práv keď Južný Súdán konečne e, pristúpi k východoafrickému hospodárskému spoločenstvu, e, e, východoafrickému súdnu pre ľudské práva a východoafrickému súdu občianskej spoločnosti, fóru občianskej spoločnosti, to bude kľúčové. Odporúčania sa týkajú hlavných nedostatkov oblasti kapacít, špeciálne tréningy nevyhnutné najmä v oblasti právnikov. Medzi právnikmi je tu potreba vytvoriť akési centrá tréningové pre ľudské práva, v rámci ktorých by sa šírili informácie o dobrých postupoch a dobrej praxi, ktoré by mohli byť generované a integrované do e, osnov pri vzdelávaní sudcov, právnikov, prokurátorov a iných e, vlastne právnych povolaní, tak aby už od začiatku tam bol budovaný, e, budovaná úcta k ľudským právam. Čo sa týka väzobných centier a väzníc, tu je nevyhnutné aby sme robili tréning ohľadom sankcií alternatívnych opatrení e, k, k vlastne k väzbe a k väzeniu, odobratiu slobody, aby sme e, bojovali proti preplneným väzniciam. Je tu potreba zvýšiť povedomie ohľadom potenciálnej potenciálnej kapacity Eh, väzenských dôstojníkov a ako možno rehabilitovať nesprávne súdených a nesprávne uväznených ľudí, nespravodlivo uväznených ľudí. Musíme riešiť bez, beztrestnosť. Ehm, adopcia týchto medzinárodnoprávnych dokumentov bude súvisieť s touto témou. Komisia musí podporovať eh, hovorím teraz o juho-sudánskej komisie pre ľudské práva a tá si vyžaduje podporu. A berúc do úvahy skutočnosť, že v Južnom Sudane je veľký rešpekt pre zvykové právo. Veľký počet týchto sudcov nekoná v súlade s medzinárodnými nástrojmi pre ochranu ľudských práv. Je tu potreba to harmonizovať. A pr- prokurátori, sudcovia a e, právnici v Južnom Sudáne by mali mať neustálu právnu, neustále právne vzdelávanie, tak aby dokázali vykonávať svoju prácu adekvátne. Je tu potreba vytvoriť postgraduálny eh, inštitút vzdelávania právnikov, pretože v súčasnosti ako náhle právnici získajú svoj titul, tak idú rovno do praxe. Väčšina juhosudáncov si ani neuvedomuje o tom, že existuje eh, štátna právna pomoc. A tento systém musíme eh, riešiť, potom treba nevyhnutne riešiť štátnu políciu a tá si vyžaduje podporu. Ďakujem pekne. Merci infiniment. Merci d'avoir... Ďakujem za toto zvýšené úsilie, e, pokiaľ ide o rešpektovanie času. Ešte skôr, ako dám slovo našim prítomným, ktorí chcú položiť otázku, chcem dať slovo nášmu hostovi Gabrielovi e, Golgotovi Glotlovi. Neviem, či som to správne vysvetlila. On je šéfom delegácie e, z Južného Sudánu, ktorá nás navštívila. 5 5 minút. <laughs> Thank you, madam chair. Ďakujem za slovo. Úvodom e, sa chcem poďakovať e, prezidentovi Európskeho parlamentu, poslancom, poslankyňam parlamentu za to, že e, nás pozvali e, na, túto, na toto fórum. Republika Južného Sudánu je najnovším štátom na svete pri našom zrode, eh, pri zrode suvereného štátu museli sme konštatovať, že máme batvoštek plný problémov. Začali eh, sme eh, ako prvé s koncipovaním ústavy. Je to určitá, má zatiaľ takú predbežnú prechodnú podobu. V časti 2 nájdete zoznam práv článok 9 až 34, 26 článkov, všetky pojednávajú o ľudských právach. Treba si uvedomiť jednu vec. Vždy pri koncipovaní nejakého právneho aktu treba mať aj vykonávací predpis. Ten, to vykonávanie je, je potrebné. A ako nový národ potrebujeme práve pri tomto pomoc Suda, juhosudánsky parlament chce, aby e, sa znenie ústavy jednotlivé zákony dostali k ľuďom. Väčšina občanov Južného Sudánu ani netuší, aké práva požívajú. E, a my chceme zabezpečiť to, aby E, vedeli, aké majú práva, aby sa tieto informácie dostali ku ním, aby každý občan e, Juhosudánskej republiky e, vedel, aké má práva a povinnosti. Čo sa týka medzinárodných dohôd a medzinárodných nástrojov, všemožne sa usilujeme sa k niečomu dopracovať v rámci nášho výboru, parlamentného výboru pre ľudského práva, aj ostatnými e, e, poslancami. Snažíme sa teda aktivizovať tieto e, medzinárodné nástroje. V našej ústave sme zapracovali, zapracovali dohody nástrojí, nástroje medzinárodné. Toto všetko sa už objavilo v našej juhosudánskej ústave. Čo sa týka uplatňovania tzv. zvykového práva. E, väčšina, súda, e, väčšina súdov v Južnom Sudáne fungovala na báze toho tradičného zvykového práva. A e, toto právo nepozná inštitút trestu smrti. Dokonca aj pri vraždách a trestoch obdobného typu. Toto nie je trestané e, odsudeným na hrdelný trest. Ako sa... That, uh, compensation. Uh, as I left South Sudan, a ja som opúšťal Sudán pred troma dňami. Mali sme práve takýto prípad. Jedna osoba zabila druhú osobu a došlo k odsúdeniu na smrť. Ale my si prizveme rodinu toho zosnulého, a jednoducho snažíme sa nájsť cestu na kompenzáciu. Čiže a, a skutočne má byť kompenzácia krvou, ale má to byť krv napríklad kravy. A teda e, v podstate e, e, sa snaží nájsť vhodná kompenzácia takouto obeťou, živou obeťou, teda určitý počet kráv sa tak povediac obetuje v prospech rodiny, E, zosnulého, zavraždeného. E, väčšina právnikov v, Južnej, v Južnom Sudane študovali v arabskom jazyku. Podľa našej ústavy článku 6 e, úradným jazykom v Južnom Sudane je anglický jazyk. Takže tí právnici, ktorí študovali v arabskom jazyku, tí majú obrovský problém vykonávať svoju právnu prax v anglickom jazyku. Čiže aj v tomto je pred nami e, veľa e, úloh pri, e, pri prekonaní tejto bariéry. Náš parlament pociťuje určité problémy s E, so slavými, e, slavým kapacitným vybavením e, v zmysle zručnosti a znalosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mm, a teraz dám slovo tým, ktorí si želajú vystúpiť, ale ešte predtým, ak niekto sa chystá odísť, Eh, chcem vám povedať, že o 15.30 v tejto istej sále budeme spolu s Výborom pre ženské práva diskutovať v tejto istej sále o otázkach spojených so, so ženskou problematikou. Hneď vám poviem presný eh, názov. To sú nutené manželstva a manželstva veľmi, vo veľmi mladom veku pred 12, dosiahnutím 12. roku života alebo ešte v mladšom veku. To je e, špecifikum, o ktorom budeme o 15.30 hovoriť. Pani Hoatár, želáte si vystúpiť? Áno, ďakujem, vážená pani e, predsednička. Chcem poblahoželať za dokumenty, ktoré sme dostali. E, ide o správu z misie, je veľmi dobrá. Chcem poblahoželať juhosudánským priateľom, ktorí sú tu v sále. Povedali ste, e, spomenuli ste slovo rešpekt a máte právo. Treba mať rešpekt. A chcem dať e, otázku ohľadne projektov, ktoré vláda chce urobiť na to, aby spojila tie etnika. Problémy poznáme. Súčasná vláda disponuje ministerstvom e, pre ženské záležitosti dieťa a sociálne záležitosti. Toto ministerstvo je e, napojené na prácu nejakých mimovládnych organizácií. Ďakujem. Tri alebo štyri otázky e, si vypočujeme a potom sa pozrieme, či tu na za predsedníckým stolom si želá niekto vystúpiť, ale neváhajte a obráte sa aj na kolegov v sále pani e, Robrie. Chcem sa vám poďakovať za e, vaše vyčerpávajúce vyjadrenia. Je zrejme, že tých problémov je veľmi veľa, ale zároveň existuje celý, e, celý arzenál metód a nástrojov e, na pomoc Eh, Južného Sudánu. Ja mám otázku pre Rosalind Masten. Vy ste hovorili o zabití eh, eh, Saida Abrahama. Máte nejaké informácie, nakoľko pokrač, vyš, pokročilo vyšetrovanie tejto vraždy a do akej miery sa na tom angažuje EÚ? A ja mám otázku pre panelistov. Mm, poviem ju po francúzsky. Uh, Nepočula som pri spomínaní problémov korupciu. My sme boli v Ženeve spolu s pani Ložbiller a hovorilo sa tam o práve na rozvoj a toto je ohrozené práve problémom korupcie. Rada by som vedela, aká je situácia v tejto oblasti v Južnom Sudáne. My vieme, že problém korupcie e, je v Afri- nielen v Afrike, ale teda je to veľký problém, je to ťažké ho vykoreniť a treba ho proti nemu bojovať hneď o začiatku aj v tomto mladom štáte, e, ktorý je rovnako ohrozený ako ktorýkoľvek iný. Um, well, first of all, taking the question about... Takže úvodom tá, e, tá kauza Izaja Ibrahama, e, ja som e, hovorila o tejto téme, keď som bola pred niekoľkými týždňami v Džube a ministri ma informovali, že viaceré osoby boli zatknuté v súvislosti s touto vraždou, ale vyšetrovanie pokračuje takže zdá sa, že je to dvo, e, dôsledné vyšetrovanie. A vôbec táto vražda vy, vyvolala veľký šok či v Južnom Sudáne, aj na medzinárodnej pôde. Takže vyšetrovanie ešte e, e, pokračuje čo sa týka e, plánov vlády e, ohľadom práce s etnickými skupinami, e, bola rozbehnutá nová iniciatíva zmierovania a táto, bola roz, táto naberie na, na sile v apríle. Pri našich diskusiách so zástupcami Južného Sudánu sme poukázali na potrebu hovoriť o príčinách tohto e, konfliktu. No a e, bola som uistená o tom, že sú si toho vedomi. E, na Margo korupcie. Skutočne korupcii sme venovali veľa pozornosti. Priznávam sa, bez toho, ako sa pokročilo z praktického hľadiska pri riešení korupcie, E, e, e, existuje antikorupčný výbor, ktorý teda aj už konal, ale nie som, si, nie som informovaná o nejakom trestnom stíhaní v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem, Rozalín. Chcete nás zareagovať? Ak dovolíte, jedna poznámka ohľadom korupcie. Ja pochádzam z Ugandy. Uganda sa stala nezávislým štátom v roku 1962. E, máme etablované inštitúcie, máme e, inšpektorát vlády, potom máme policiu, máme aj e, funkčnú funkčný justičný systém, e, rozvinutejší ako v Južnom Sadáne, ale korupcia pretrváva. Aj keď máte inštitúcie, neznamená to, že je korupcia vykorenená. V Ugande sme e, uvažovali o tom, či to či to nesúvisí s nedostatočnou legislatívou, ktorá by to postihovala. Je zaražujúce, že aj v inštitúciách, kde dobre zarábajú, e, vidíme korupciu. Nie je dostačujúcim argumentom, že korupcia prekvita tam, kde ľudia nemajú peniaze. V Južnom Súdane treba posilniť tento prvok na úrovni policie, justičného systému. Treba tomu venovať pozornosť. Prosím, uvedomme si, že v krajine, ktorá sa zmietala desiatky rokov vo vojnovom stave a boli vystavení vystavení e, veľmi ťaživej situácie. Takéto ľudia sa zrazu ocitnú e, na postoch, postoch e, moci E, tak e, často, e, často nezvládnu takéto situácie korupcie. Treba teda posilniť institucionálny rámec v Južnom Sudáne a musí napredovať politická vôľa v tejto veci. E, v Rwande sa rozhodli uplatňovať princíp nulovej tolerancie korupcie. Mali by sme si brať, e, e, brať za vzor našich bratov v Rwande a a skutočne aj Južný Sudán má možnosť byť vzorom pre ostatných v tejto problematike. Pani Šer? Áno, stručne sa dotknem otázky jednotlivých iniciatív. E, e, najzávažnejším problémom v Južnom Sudáne sú e, pretrvávajúce spory a strety medzi kmeňovými spoločenstvami a zatiaľ je obrovským problém tých vynikov v týchto, v týchto konfliktoch z jednotlivých kmeňov postaviť pred súdov. A zdá sa, že, e, že toto je obrovský problém. A pri týchto stretoch medzi kmeňmi dochádza nielen k poraneniam, ale aj k usmrteniam. A pokiaľ by e, e, sa to dalo, bolo by dobré účinne postihovať násilné prejavy, násilie, ktoré sa, e, ktoré spre, vždy sprevádza e, tieto e, konflikty medzi kmeňmi a je to, je to situácia, ktorá sa opakuje každý týždeň. Takže takéto prejavy násilnosti, takéto trestné činy by bolo potrebné postihovať. Sú to prejavy, ktoré sa objavujú veľmi často v Južnom Sudane. A teraz pán Gabriel Golgota, chcete sa ešte vyjadriť? To what has been answered. Uh, thank you, madam. Ďakujem za slovo. E, na margo korupcie Južný Sudán sa snaží bojovať proti korupcii V roku 2005 sme nemali žiadne, žiadnu legislatívu, nehovoriac o nejakej v oblasti financií. Objavili sa, objavujú sa e, prípady korupcie, ale aj sprenevery hlavný auditor eh, predložil eh, správu eh, za roky 2005, 2006, 2007 a potom aj 2008. A keď parlament pre, prejednával tieto správy, tak vlastne odhalili sa určité prechmaty a potom protikorupčný výbor sa nimi zaoberal. Správa tohto protikorupčného výboru aj tá posledná poukazuje na to, že e, e, miera korupcie sa postupne znižuje. Takže verím, e, v blízkej, že v blízkej podobnosti nebudeme mať žiaden, žiadnu korupciu. Takýto je náš cieľ. Thank you. It's dream. Dobre, a keďže eh, v týchto optimistických slovách, ktoré spôsobia revolúciu v Afrike aj vo svete, keby ste mohli dať eh, nejaké príklade ohľadne tejto boja proti korupcii, by som bola šťastná, ale treba bojovať ďalej, lebo okrem korupcie sú tu aj ďalšie aspekty a ja opätovne želám kolegom, E, a vyjadrujem túžbu Európskeho parlamentu potvrdiť vás, lebo viem, že vaš, vy aj vaša krajina je plná nádej, ale aj plná problémov. Takže stretneme sa o 15.30 spolu s výborom pre práva žien.